Robert Atkins mm, odvolaný e, z funkcie člena výboru pre dopravu e, cestovný ruch. Konferencia predsedov na zasadnutí 8. januára 2008 v súlade s článkom 42 nariadenia S číslo 45 2001